E, vyhlasujem zasadnutie prerušené 5. júla za znovu otvorené. Protokol a prijaté texty z 5. júla, protokol z toho istého dňa sú rozde, rozdané. Máte prosím námietky? E, nie je tomu tak, takže protokol je týmto schválený. Vážení kolegovia a kolegyne, vítam vás na našom prvom zasadnutí po letnej prestávke a dúfam, že ste si všetci dobre oddychli, pretože v najbližších mesiacoch budeme určite veľmi intenzívne pracovať a budú zrejme veľmi dramatické. Ako viete, v stredu ráno predseda komisie Barroso nás v svojom prejave o stave únie bude informovať o svojom pohľade na situáciu v EÚ a potom budeme mať intenzívnu debatu a ja dúfam, že využijete túto príležitosť, dámy a páni, aby sme mohli predsedovi komisie vysvetliť stanoviská postoje parlamentu a jeho politických skupín. Musím však pri uh, novom začiatku našej práce vám povedať aj niekoľko smutných správ, ktoré sa týkajú